Týmto sme ukončili jednominútové vystúpenia podľa rokovacieho poriadku a teraz pristupujeme k ďalšiemu bodu programu. Je tu príspevok pána Paula Rubika a teraz má slovo pán e, spravodajca na 4 minúty a je to otázka malých a stredných podnikov Konkurencie schopnosť a príležitosti na podnikanie. Ctený pán predseda, dámy a páni, e, doteraz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 je veľký záujem doteraz v tejto snemovni o malé a stredné podniky. Ja som veľmi rád, pretože táto hospodárska sila týchto podnikov je veľmi silná, pretože 85 eh, nových pracovných miest práve vzniká eh, v malých a stredných podnikoch, avšak nie sú to pracovné miesta, ktoré sú, eh, sú v firmoch, firmách, ktoré sú mladšie ako 5 rokov. Preto je dôležité, aby sme podporovali vznik nových firiem, aby sme tú podnikateľskú kultúru e, podporovali aj vo vzdelávaní e, pretože podnikateľom sa niekto nestane zo dňa na noc, ale treba už začať v škôlke a budovať e, určitú, určitý zmysel pre samostatnosť a podnikateľského ducha, tak ehm, to, pretože to všetko má vplyv potom na e, podnikateľské prostredie. Je treba podporovať takéto vzdelávanie predovšetkým u žien a v, e, pri rodinách migrantov a podobne. V priemyselnej politike ide predovšetkým o podporovanie e, konkurencie schopnosti. Tuto komisia pripravila naozaj dobrú iniciatívu Žiaľ, v Európe nie sme celkom úspešní s našou priemyselnou politikou. Došlo tu k zníženiu o 10 od roku 2008. Ja si myslím, že by bolo dôležité, aby sme E, uskutočnený tiež tzv. by som to nazval e, test malých a stredných podnikov alebo záťažový test, e, aby sme vedeli, akú majú situáciu v jednotlivých členských štátoch a pretože hrajú veľmi dôležitú úlohu v spoločnostiach v jednotlivých členských štátoch a preto by bolo treba zabezpečiť, aby, dobrý, aby sme mali dobrý prehľad o týchto podnikoch, tak aby sme mohli robiť aj pozitívne, dobré návrhy, aby sme mohli aj takisto zjednodušiť legislatívu, takisto veľa vecí veci sú už online, je, je treba využiť tieto nové technológie, eh, takisto je možné z rôzne regióny akoby spájať do určitých klastrov a myslím si, že malé stredné podniky majú práve prostredníctvom internetu veľkú budúcnosť pred sebou, pretože sú tu rôzne možnosti medzinárodných úhrad a že vlastne sa prostredníctvom týchto informačných technológií veľmi šíri rýchlo šíria informácie a tým sa vlastne môže poskytnúť nové šance. A myslím si, že preto je napríklad dôležitý napríklad taký program, ako je Erasmus pre mladých eh, podnikateľov alebo podnikateľky. A myslím si, že to takisto musí byť podporené masívne eh, do roku 2010, 2020 eh, pretože si myslím, že práve tento program je veľmi dobre prijímaný. Um, a Ďalej eh, je tu projekt Erasmus Mundus. Eh, bolo by dobre, keby sa to rozšírilo na svet tak, aby vlastne mohla mládež eh, sa zabezpečovať alebo spoznávať nové krajiny, nových možno, že budúcich partnerov a podobne. Takže my by sme mali podporovať aj tú spojenú Európu alebo spájanie Európy, pretože tak aby sa mm, sme zabezpečili si väčší, aby sme väčšili väčší úspech týmto týmto programom. Avšak e, byrokracia často predstavuje dosť veľkú záťaž a bolo by dobré, aby sa aspoň 25 znížili administratívne náklady do roku 2015. Myslím si, že tu treba tiež sa pozrieť na správu výboru regionov, ktorá takisto na to poukazovala, poukazovala a tiež predložila svoje vyhlásenie komisii. Dôležité je potom aj zdaňovanie Niektoré ktoré je tiež e, konkuren- nebude ničiť konkurencieschopnosť. Takže ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi kolegovi Rubigovi, Rubigovi a hneď prejdeme ku Catch the Eye. A ja by som hneď dal slovo kolegyni Mačejkovič. Hvala lepa, predsedujúci. Ďakujem pekne, pán predseda Dovolte, aby som zablahoželala pánovi doktorovi Pavlovi Rubíkovi, pretože spoločne s ostatnými kolegami pripravil veľmi dôležitú prácu práve v súčasnosti v kríze. Myslím si, že táto práca alebo táto správa e, vlastne poukazuje na to, čo nás čaká zajtra a myslím si, že práve to je tá najväčšia výzva, že, čo nás e, očakáva zajtra a myslím si, že práve je mnoho odpovedí na túto otázku. Podporujem pána Rubiga, Mm, keďže hovorí, že v dôležitosti výchovy podnikateľského ducha už od škôlky. Čiže od škôlky musíme vychovávať mládež tak, aby mali veľkú odvahu, lebo bez odvahy nemôže byť úspešný podnikateľ. A ja by som chcela povedať, že Európska sieť podnikov e, by mala tiež v budúcnosti poskytovať informácie Európskom parlamentu o tom, aké boli konkrétne výsledky a koľko napríklad vzniklo rôznych e, spojení alebo spolupráce prostredníctvom tejto siete. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani kolegyňa Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci by sme chceli, uh, malé alebo najmenšie podniky, aby, boli, aby poskytovali alebo vytvárali pracovné miesta, pretože sú najdôležitejším zamestnávateľom v Európskej únii a keďže chceme, aby si mohli v týchto podnikoch aj nájsť vysoko kvalifikovaní ľudia prácu, preto potrebujeme takéto aj podniky. Správa pána e, Rubíkovi však dáva podľa mňa falošný signál, Mm, pretože Myslím si, že zdravotné a bezpečnostné normy, ktoré sú na európskej úrovni, sú, ktoré sú minimálnymi požiadavkami, e, e, sú podľa tejto správy nie e, nákladmi s administratívnymi. Takže ja si myslím, že nemali by sme tuto umožňovať gold plating, teda zakrývanie skutočnosti, pretože keďže náklady na zdravotnú starostlivosť e, musia byť zabezpečené a takto by to malo aj zostať aj predtým e, v rukách zamestnávateľa. Ďakujem pekne kolegyni Regner, teraz nasleduje pani kolegyňa Wertmann. Ďakujem pekne pán predseda, kolegovia. Pán predseda sa keď vezmem, že máme asi 23 miliónov malých a stredných podnikov v Európskej únie a zamestnávajú 75 miliónov občanov a to predstavuje 70 eh, pracovných miest celej Európskej únie. tieto základné fakty v podstate sú, sú jasné, eh, čiže netreba viacej už hovoriť. Myslím si, že sú to veľmi dôležité podniky aj v momentálnej, v momentálnej krízovej situácii. Takže je to určite najdôležitejší motor, ktoré by mohlo prispieť e, k hospodárskému rastu. A ešte by som chcel poďakovať pánovi Rubigovi za skutočne detailnú správu. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani kolegyňa Suda. Ďakujem, pán predseda. My by sme mohli súhľadiť, súhlasiť s touto správou, pretože sa tu spomína viacero opatrení ohľadom šírení informácií a tak ďalej. Ale v skutočnosti je to tak, že táto správa sa nedotýka jadra problémov, s ktorými sa potýkajú malostredné podniky. V mojom, e, v mojom štáte, Portugalsku, zatvára svoje dvere, čiže každý deň e, končí desiatky a desiatky podnikov. A sú to politiky, ktoré, tieto politiky šetrenia vlastne znižujú nákupnú e, silu občanov a jedna vec je jasná. Ak sa bude pokračovať v týchto šetriacich politikách, ktoré podporujú aj európske inštitúcie a sú za ne zodpovedné, tak potom nie je žiadna možnosť, aby sme posilňovali konkurencieschopnosť podnikov, malých a stredných podnikov. Ak chceme o tomto hovoriť, tak potom <laughs> hovoríme o pseudorealite, ktorá existuje len v chodbách týchto inštitúcií. Folgt Herr Kollege

programy horizont two thousand and twenty a programy štrukturálnych fondov by preto mali aj v rámci budúceho viacročného rámca ehm, vyčleniť dostatočné množstvo prostriedkov na podporu práve malých a stredných podnikov. ďakujem pekne kolegovi teraz nasleduje kolegyňa Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. 85 nových pracovných miest vytvárajú malé a stredné podniky, tak nám to povedal spravodajca. Mali by sme však vedieť aj to, že eh, jeden zo štyroch týchto malých a stredných podnikov nevyužíva možnosti jednotného vnútroeurópskeho trhu a jeden z osmých si eh, nevytvoril možnosti podnikania mimo svojich eh, vnútroštátnych hraníc. Iste môžeme hovoriť o administratívnej záťaži, o byrokracii, o pomoci e, mladým ľuďom, o sociálnom dialogu, o rozvoji týchto firiem z hľadiska ľudských zdrojov, ale musia mať predovšetkým úverové linky. Tam je ešte mnoho čo dobiehať v tejto domene. Máme tu program Horizon 2020, máme kozmos, máme koheznú politiku, ale okrem tohto všetkého, pán komisár, potrebujeme ešte aby mali malé a stredné podniky prístup na úverové trhy. V súčasnosti ich nemajú, nemôžu si brať pôžičky a preto sa nemôžu rozvíjať, preto sa nemôže rozvíjať hospodárstvo. Poprosíme vás o to, aby ste zasiahli, aby mali malé a stredné podniky možnosť čerpať finančné prostriedky cez úvery. Ďakujem, pani Andres Paria a ďalší eh, Ďalším rečníkom je pán Winkler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tiež začnem tým, že zablahoželám Polovi Rubigovi za jeho správu ako spravodajca za e, názor, za stanovisko výboru INTA. E, chcem zdôrazniť, že táto správa e, v rozsahu pôsobnosti zahrňa aj podmienky pri obchodovaní pre malé a stredné podniky, ktoré už teraz e, podnikajú medzinárodne a že táto správa sa zaoberá prekažkami, ktoré zabraňujú mnohým malým a stredným podnikom sa zapojiť do medzinárodného obchodu. Treba racionalizovať podporu pre malé a stredné podniky, treba aktivizovať e, biznis komunitu a verejnú sféru, aby sa mohli tieto firmy profilovať tak, aby využili potenciál na iných trhoch. Aj malé a stredné podniky z nových členských štátoch EÚ by mali mať možnosť čerpať z aby mohli mať prístup na zahraničné trhy. Internacionalizácia malých a stredných podnikov je dôležitá pre všetky európske podniky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme kolegovi Winklerovi. A teraz

Ďakujem pekne pani kolegy Flašikovej Beňovej a v závere nasleduje pán kolega Kelly. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že sa zaoberáme malými a strednými podnikmi práve v tomto čase a blahoželám pánu Rubigovi za to, čo všetko priniesol na pretras a dúfam, že sa to všetko príjme čo najskôr. Chcel by som zdôrazniť niekoľko vecí. Napríklad dôležitosť vzdelávania, čo pán Rubik spomenul. Všetci sme chodili do škôl a teraz často zanedbávame školstvo, ale aj naše deti potrebujú dobré školy. Niektorí študenti um, keď povedia, že chcú byť podnikateľmi a vytvoriť si vlastnú firmu, tak by mali mať e, v tom podporu. Pán Robik má pravdu, že máme vytvárať akési inkubátory alebo škôlky pre takto nastavených mladých ľudí. A boj s byrokraciou to je mimoriadne dôležité, čo sa týka zaťažových testov pre malé a stredné podniky. Treba e, ich podporiť o to viac, o čo menšie sú musíme vytvárať také prostredie, ktoré je priaznivé pre ich rozvoj a pozbudzovať ich. Ďakujem. Ďakujeme kolegovi Kelimu a pani Tikau má slovo. Nech sa páči. Mulțumesc, domnule președinte. Ďakujem, pán predseda. Malé a stredné podniky prežívajú veľmi ťažké časy v tejto ekonomickej kríze, pretože majú stiažený prístup k financovaniu. 85 zamestnanských miest v EÚ od roku 2008 do roku 2010 bolo vytvorených práve vďaka malým a stredným podnikom. A e, práve v súkromnom sektore sa odvíja 80 výskumu a inovácií. My eh, poskytujeme podporu eh, malým a stredným podnikom na lokálnej, regionálnej úrovni, najmä čo sa týka aspektov eh, prístupe informácií, ďalej pravduševného vlastníctva, prístup na verejné súťaže a podporujeme programy ohľadom konkurencie schopnosti. Súhlasím s tým, že by sme mali zjednodušiť niektoré nástroje EÚ, ktoré sú spojené s prístupom k financovaniu. Ďakujem pekne pani kolegyne Týka. A týmto sme už naozaj ukončili e, rozpravu Catch the Eye a v závere rozpravy má slovo teraz pán komisár P. Belks. P. Belks. Pán predsedajúci, ctení poslanci, komisia by chcela poďakovať pánovi Rubichovi aj ostatným e, poslancom, ktorí prispeli do tejto správy ktorá predstavuje veľký záväzok tejto inštitúcie voči malým a stredným podnikom v Európe. Komisia víta podporu svojich e, oznámení e, o internacionalizácii malých a stredných podnikov, o priemyselnej politike a inteligentných e, zákonoch. Máte pravdu, že malé stredné podniky sú e, chrbticou z hospodárstva, pretože predstavujú naozaj viac ako dve tretiny pracovných miest a tiež e, vytvárajú 80 pridanej hodnoty a vytvárali v posledných rokoch 85 nových pracovných miest avšak boli na, naozaj sú kruto zasiahnuté krízou a potrebujú pomoc, aby mohli odolávať v budúcnosti. Komisia vás môže uistiť, že Európska stratégia pre malé a stredné podniky sa bude sústredovať práve na podporu malých a stredných podnikov e, prostredníctvom rôznych európskych politík a programov. To napríklad e, zahrňa procesy no, postupy zjednodušenia legislatívy a zavedenie tzv. one-stop shop, teda všetkého pod jednou strechou, nejakého takého zákona. Takže je potrebné podporovať komunitu malých a stredných podnikov v EÚ, Európskej únii a ten program pre, v rámci programu zvyšovania konkurencie schopností, program COSMO, a správa pána Rubika hovorí alebo volá potom, že je potrebné pripraviť stratégiu pre internacionalizáciu malých a stredných podnikov a komisia to môže podporiť, pretože momentálne asi len 30 malých a stredných podnikov exportuje mimo EÚ a my práve všetci vieme, že kde sú možnosti ďalšieho rastu práve v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách v Ázii, v Afrike v Južnej Amerike. OECD odhaduje, že 90 rastu v roku 2012 sa deje mimo Európy. Mimo Európu. Komisia momentálne identifikuje e, nedostatky v podpore pod malých a stredných podnikov a výsledok tohto e, cvičenia pripravíme v decembri na báze toho pripravíme potom konkrétne kroky, aby sme reagovali na ťažkosti, ktoré majú malé stredné podniky v realite. Avšak môžem vás uistiť, že budeme pokračovať v momentálnych úspešných iniciatívach a budeme podporovať sieť Enterprise Europe, a rôzne ďalšie programy, pri takisto vytvorenie malých biznis centier pre malé stredné podniky v tretich krajinách. V tomto kontexte by som takisto mal spomenúť eh, aj mm, správu pre rast e, pána podpredsedu Jána, pretože v roku 2011 sa uskutočnili e, návštevy krajín ako Mexiko, Kolumbia a podobne a tu boli veľmi dôležité návštevy, pretože došlo k dohode, politickým dohodám v viacerých oblastiach v priemyselnej spolupráci, podpore malých stredných podnikov a podobne vo vzťahu, alebo čo sa týka znižovania administratívnej záťaže pre malé stredné podniky, to je problém, ktorý sa týka nás všetkých a komisia podporuje tú myšlienku o testovanie malých a stredných podnikov, avšak vieme všetci, že je tu množstvo zákonov predpisov, ktoré stiažujú prácu malým a stredným podnikom. Na tom pracuje teraz aj komisia z úzkej spolupráci s malými a strednými podnikmi, aby sa identifikovalo tie najdôležitejšie problémy, ktoré majú v súvislosti s e, legislatívou. Momentálne takisto prebieha aj vypovinkovanie do Vianoc. Nemáme žiaden čas, alebo nesmieme strácať čas a musíme čo najskôr zistiť, kde je jadrom problému a potom budeme musieť preskúmať legislatívu a budeme musieť analyzovať, kde je možné zjednodušiť režimy pre malé a stredné podniky, v niektorých oblastiach, ako je napríklad aj e, zdravotné e, hľadisko alebo bezpečnostné hľadisko. Ale takisto aj pre budúcnosť treba zabezpečiť e, cielenú finančnú podporu. Program COSMO bude obsahovať takisto aj aktivity, ktoré budú podporovať činnosť malých a stredných podnikov, zlepšovanie prístupu k financiám a podobne. Tento program bude zamierený aj na zameraný aj na podporu trvalej udržateľnosti malých a stredných podnikov voči svetu. To sú všetko veci, ktoré ste spomínali aj vy, pán Rybich, vo svojej správe. Takže Kozmo bude podporovať aj mladých podnikateľov, tak ako to spomenul aj pán Rybich. Preto projekt Kozmo, či program Kozmo je vlastne zohľadnením európskych politík Európskej únie. Takže my Chceme takisto výrazne zvýšiť aj rozpočet tohto programu. V závere pán predseda Barozov niekoľkokrát už zdôraznil, že malé a stredné podniky určite sú jednou z priorít jeho mandátu a môžem vás uistiť, že naozaj všetko preto urobí, aby využil všetky európske nástroje, ktoré má k dispozícii. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Týmto sa rozprava ukončila a hlasovanie sa udeje zajtra ehm, niekedy po 18. hodine. Ďalším bodom programu je správa pani Kristýny Ojuland, ktorá sa týka um, spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnického. Pani Ojuland, máte 4 minúty.